Einen wunderschönen guten Tag. Prajem vám všetkým pekný deň, drahé kolegyne, drahí kolegovia a všetkých vás tu srdečne vítam. Je vás tu už pomerne dosť. Insbesondere begrüße ich die, die da sind. Tak vítam hlavne tých, ktorí tu sú. Tí, ktorí prídu neskoro majú smolu. Ale budem sa snažiť, aby sa naše schôdze začínali vždy na čas aby sme mali k dispozícii sa toho času až do konca k programu. Má niekto niečo? Nie. Ja mám najskôr návrh, to zmena bodu číslo 10. Desiatku musíme vypustiť, pani kolegyňa požiadala, aby sme tento bod presunuli na neskôr. A to konkrétne na 5. oktobra popoludní, ak súhlasí, tak potom to vybavíme, tento bod číslo 10. Má k tomu, prosím, ešte niekto niečo? Niečo k programu? Pán Čičester, pán predseda. Mrzí ma, že moja Nemčina nie je taká dobrá, aby som vás pochopil na 100%. Tlmočenie, ktoré som počúval ja, začalo po anglicky, potom to prešlo do iného jazyka, ktorému bohužiaľ nerozumiem, potom sa prepol na Nemčinu. Myslím, že som na správnom kanáli, takže je tu nejaký technický problém. Prepačte, čo ste podali na záver, tie perly som si bohužiaľ nemohol vypočuť v mojom jazyku. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Moja otázka na tlmočníkov. Funguje prosím všetko? Áno, všetko funguje. Tlmočníci potvrdzujú. Aj pán Čičester už prikývol. Takže ešte raz to zopakujem, hovorí pán predseda. Hovoril som, že bod číslo 10, investičné projekty do infraštruktúry v oblasti energie, že tento bod bude presunutý, pretože kolegyňa Valon o to presne požiadala. Tento bod preberieme potom 5.10. Nemá k tomu nikto žiadne pripomienky. Takže 6. oktobra to bude. Našepkáva pánovi predsedovi sekretariát. Ah, takže sekretariát ten termín ešte raz zmenil, nepovedali mi to dopredu, takže je to 6. oktobra, každopádne budúci týždeň. Súhlasíte? Ďakujem. oznámenia predsedu, teda bod 2 programu. Sústredím sa na zápisnicu koordinátorov z 2.9. Dúfam, že ste to všetci dostali a pozreli ste si to v tejto zápisnici. Uvidíte, kto dostal aké správy, uvidíte, aké misie sa uskutočnia. Teda sú tu prosby na jednotlivé politické skupiny, aby sa prihlásili ich členovia. Ak k dvojke nikto nič nemá, tak tento bod sme vybavili a poďme teraz k bodu číslo 3. Je to Európsky program pozorovania Zeme. Táto iniciatíva vychádza z dielne EÚ. A teda my sa tým chceme zaoberať cieľene a teším sa, že dnes k tomu aj dostaneme e, obširnejšie informácie a budeme sa tomu môcť venovať. Spravodajcom je pán kolega Glante. Predpokladám, že sa chce prihlásiť o slovo ako prvý, alebo dáme slovo najskôr komisii. Takže komisia bude prvá, keďže sú všetko úplne nové návrhy, tak poprosíme komisiu, aby nás oboznámila s súčasnou situáciou a potom dáme slovo spravodajcovi, respektíve tieňovým spravodajcom. Kto, prosím, z komisie prehovorí? Bohužiaľ nevidím vaše meno, prepáčte, nemôžem vás vyvolať menom. Paul Weissenberg, ja som riaditeľom pre politiku v oblasti GMES. Ďakujem, pán predseda, že máme možnosť uviesť v stručnosti návrh, ktorý máte pred sebou. Je to poprvýkrát, čo Európsky parlament sa venuje operačnej fáze GMES, teda prevádzkovej fáze, čo je to GMES. V stručnosti je to systém, ktorý poskytuje informácie. Tieto informácie vychádzajú z údajov z pozorovateľskej infraštruktúry nech už je umiestnená na vode, vo vzduchu, na zemi alebo vo vesmíre. Takže je to globálne monitorovanie pre bezpečnosť a životné prostredie. Je to teda Európsky program pozorovania Zeme pod vedením Európskej únie. A vychádzame z činnosti ESI a členských štátov. Takže čo je to GMES? GMES je určitý nástroj, ktorý poskytuje určité služby. Uvediem príklady týchto služieb. GMS podporuje civilnú ochranu, keď dôjde ku katastrofám typu zemetrásenie, záplavy alebo um, ohne, požiare. Ďalej monitorujeme kontrolu napríklad uh, kvality vzduchu, rôzne ohrozenia a tak ďalej. Takže uh, toto veľmi úzko súvisí s klimatickými zmenami napríklad. Toto nariadenie chce zmeniť nasmerovanie nášho programu, teda aby to neboli krátkodobé aktivity, ale aby to bolo v dlhodobom horizonte. Čiže mali by sme prejsť, e, pardon, naopak, mali by sme prejsť od e, dlhodobého výskumu vývoja k operačným aktivitám. A mali by sme teda vytvoriť určitú určitý most medzi tými prípravnými aktivitami, ktoré boli schválené v roku 2008 až 2010 a medzi ďalším finančným výhľadom, ktorý začne v roku 2014. Dve dopadové štúdie boli na základe tohto návrhu. Z nich vyplynulo, že komisia by sa mala snažiť, aby tu bola koordinácia medzi GMES a programovou implementáciou teda, že by nemala vznikať nejaká nová agentúra alebo nejaká e, medzivládna spolupráca a dôležitá teda otvorená metóda koordinácie. To je druhý záver tých dopadových štúdií. Nariadenie teda od, m, navrhuje, aby sa na úvodné aktivity roku 2011, 2012 a 13 navýšili prostriedky ten finančný balíček, ktorý navrhuje komisia, predstavuje 150 miliónov eur dohromady. Rozsah tohto nariadenia pokrýva vesmírnu komponentu, teda fungovanie satelitov, prístup k údajom a služby, služby v rôznych oblastiach, klimatické zmeny, ovzdušie, súž a tak ďalej. V roku 2010 ukončíme tieto prípravné opatrenia, čiže v roku 2011 by už tento mostík, spomínaný mostík, mal byť k dispozícii. Ďakujem, pán predseda. Herzlichen Dank. Ďakujeme. Pán Weissenberger, hovorí pán predseda, ako ďalší dostáva slovo pán Glante. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Weissenbergovi za stručné ale vystižné slova. Myslím si, že v tomto prvom kole rozhovorov o tejto problematike môžeme povedať, že je to celé podobné ako Galileo, ale dúfam, že nerobíme podobné problémy ako v prípade Galilea, že to bude e, program e, verejno-súkromného partnerstva nie tu hneď e, vsádzame na verejné financovanie. Ide o to, aby tie údaje, ktoré sú k dispozícii, e, aby tieto mali k dispozícii poskytovateľa služieb bezplatne po celej Európe. To je podľa mňa veľká príležitosť teda že sa na trhu budú môcť s týmito údajmi, bezplatnými údajmi, budú môcť etaplovať nejaké nové podniky, aby mohli vytvoriť nové podnikateľské modely. Ja ako spravodajca sa teším na najbližšie mesiace, na diskusiu nielen s teňovými spravodajcami, ale aj s ďalšími výbormi, najmä s výborom pre rozpočet, pretože otázka financovania bude istotne veľmi napínavá. Spomíname si, ako to bolo v prípade Galilea, že tam sme museli bojo- naozaj bojovať o prostriedky. Či tieto prostriedky budú postačujúce, zatiaľ tiež nevieme. Takže si myslím, že tieto služby sú mimoriadne dôležité, ale samozrejme všetko bude stáť a padať na financovaní. Mňa by teda zaujímalo, či nám komisia dokáže povedať, ako to vyzerá v rade. Predsedníctvo a aj ďalší členovia rady Eh, sú momentálne otvorení týmto otázkam financovania. To je moja otázka, pretože v Košmosku tak budeme v zmierovacom konaní s radou, keď pôjde o financovanie roku 2014, takže to by mňa zaujímalo, ako to vyzerá v rade. Bol by som rád, keby sme mali aj tu v parlamente ambiciózny časový harmonogram. Neviem, či sa nám podarí um, dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme si stanovili dohodu v prvom čítaní minulý týždeň, eh, v minulom funkčnom období k jeho koncu dochádzalo veľmi často k dohodám v prvom čítaní. Ak v rade všetko pôjde hladko, som tomu otvorený, ale nerad by som si tento cieľ stanovoval ako pevný. Počkajme, ako sa k tomu postaví rada, ktoré budú tie najspornejšie body, ktoré veci budú mm, naozaj kompromisne vyriešiteľné. Takže teším sa na konštruktívne riešenia, návrhy riešení. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej sa prihlásil o slova kolega Březina. Ďakujem za slovo, pane predseda. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je veľmi významná a to preto, lebo spektrum údajov, ktoré takto môžeme získať, sa môže naozaj využívať v mnohých oblastiach, majú veľkú výpovednú hodnotu, prírodné vedy, životné prostredie, urbanizmus. To všetko môže čerpať z týchto údajov. Zdôraznil by som jednu možnosť použitia, ktorá je podľa mňa mimoriadne dôležitá. Ide o ochranu pred požiarmi, pretože každoročne E, naša inštitúcia, čo si pamätám, rieši problémy v Južnej Európe, pokiaľ ide o riziko požiarov. Za každým išlo o vyjadrenie solidarity, za ktoré sa vyslovoval tento Európsky parlament. Pokiaľ ide o pozorovanie a zverejňovanie údajov z pozorovania, toto má zmysel, keď tie údaje budú využiteľné. A v prípade obmedzenia požiarného rizika hrá veľkú úlohu práve časové hľadisko. Preto by bolo dobre, keby sme mali nejakú aplikáciu v tomto zmysle, vychádzajúc z pozorovania napríklad v infračervenom spektre, až po uvedenie súradníc a až po zásah proti prípadnému požiaru. Myslím si, že aj z politického hľadiska by praktická uplatiteľnosť tohto systému na takomto prípade bola podľa mňa veľmi pozitívna. Ďakujem. Ďakujeme. Pán kolega Březina, pán Čičester, nech sa páči. Um, uh, Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi takú všeobecnejšiu poznámku v tejto fáze rokovaní z vlastných skúseností z minulého roka v tomto výbore sme išli na návštevu do ESA v Ríme, alebo teda pri Ríme. A tam nám porozprávali o GMES a o tomto programe pozorovania Zeme. A ja som teda z toho mal veľmi pozitívny dojem. To, čo povedal pán Glanter o Galileu, sa nám dúfam nestane v prípade tohto programu GMES. Myslím si, že to je veľmi úspešný program vesmírnej politiky Európskej únie a že by sme mali urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme ho podporili a aby sme v širokej verejnosti ukázali, že je veľmi prínosný. Ja som sa o tej prínosnosti presvedčil počas svojej návštevy a pevne verím, že sa v ďalšej fáze našej práce o tom dozviem ešte viac. Pán Odi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som e, privítať tento návrh Európskej komisie, ktorá e, vlastne Úniu dáva do srdca naš, naš problematiky, e, ktorej sa venujú naši občania, to je vývoj našej planéty. E, toto je cenný prínos pre mnohé inštitúcie a náš spravodajca nám povedal, že informácie budú bezplatné. Ja by som chcela, aby sa komisia k tomu vyjadrila, pretože je to európsky rozpočet predsa len. A osobne sa mi nezdá bežné, aby informácie boli predmetom platieb Eh, teda investičnej návratnosti, ale na druhej strane, čo sa stane s mimo Európanmi, ktorí budú mať prístup k týmto informáciám, ktorí, tí, ktorí neprispeli k financovaniu tohto programu. Je tu riziko a síce spočíva v tom, že je tu porovnanie s Galileom. Galileo 4 miliardy eur, to vôbec nie je taká istá, taký istý objem. Toto sú uh, E, sumy, ktoré sa Európy dotýkajú. Ak nie sme schopní nájsť 150 miliónov k projektu, e, kde je konsenzus, zdá sa politicky, tak potom naša kapacita robiť projekty, realizovať projekty e, je ohrozená. Myslím, že porovnanie s Galileom to si vyžaduje brať to s veľkou rozvahou. Ďakujem pekne, kolega Lambers. Áno, no, pán predseda, vážení kolegovia, mnohé komentáre, ktoré odzneli, teda s nimi súhlasím, toto je program, na ktorý sa aj zelení pozerajú pozitívne, v tom zmysle, že prináša príležitosti riešiť mnohé klín, kľúčové otázky. Klíma je jednou z nich, potom je tu poľnohospodárska politika, bezpečnosť a podobne, čiže celkom isté je to pozitívne. Dva komentáre. Nesmieme premeškať túto príležitosť eh, predať hodnoty Európskej únie občanom. Pretože tu uh, riešime mnohé veci, ktoré sú spojené s každodenným životom občanov. No a samozrejme hovoríme o peniazoch, tak to povedal pán Ody. Nie je to až taká veľká suma, ale nič menej, toto je vec, kde môžeme predať hodnoty uh, únie občanom. To by sme nemali premeškať. To je číslo jedna. A po druhé, zdieľam vašu obavu, pán Ody, že nevyužívame peniaze daňových poplatníkov, aby, sme, aby na tom profitoval súkromný biznis. Teda myslím to v tom zmysle, že uplatnenie e, s, s cieľom vytvorenia zisku dobre, kým daňoví, občania, daňoví poplatníci pardon, s tým súhlasia je to verejná služba, vtedy je to bezplatné. Ak je to za účelom generovania nejakého zisku, tak potom časť toho zisku sa musí vrátiť naspäť do vreciek daňových poplatníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto upozornenie. Myslím, že práve to upozornenie, že je to projekt, kde očakávame na európskej úrovni veľkú pridanú hodnotu, a tá je zjavná práve pri takýchto projektoch, by sme si mali tieto veci pripomínať. Pani Kostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem hovoriť dlho, Chcem povedať, tak ako moji predrečníci už spomenuli, to, že tento projekt je veľmi zaujímavý pre pozorovanie zeme, riadenie urgentných e, potrieb, atmosféra a podobne. Samozrejme vývoj klimatických zmien, všetci s tým súhlasia. Mám len trochu obavu. Európska únia doteraz nemala také líderstvo v tejto oblasti, čiže je dobré, že sa môžeme pokúsiť e, toto napraviť získať miesto a váhu v tejto oblasti. Bez toho, ale že by sme to porovnávali s Galileom. Keď vidíme to oneskorenie Galilea, tak ja mám veľké obavy, uh, a potom zistíme, že o niekoľko rokov, teraz sme nadšení a o niekoľko rokov sa dostaneme do podobnej situácie, ako sme v situácii Galileo. To by bolo naozaj porutovania hodné, preto musí tu byť vôľa napredovať. My ako parlament áno, komisia áno, členské krajiny budú musieť siahnuť do vreciek. Tak tu by som rada vedela, či sú všetky tieto krajiny pripravené ísť do tohto projektu, pretože moja obava je, že to celkom takto nebude. Ďakujem pekne. Pán Weber. Áno, ani ja nebudem hovoriť, teším sa tomuto projektu samozrejme, ale v súlade s tým, čo povedala komisia a v protiklade s niektorými príspevkami, ktoré nasledovali. Ja zdôrazňujem dôležitosť e, voľného prístupu a, prístupu a bezplatnosti údajov, pretože je veľmi dôležité v tejto veci, aby sme sa nielenže zaujímali o satelit, o hardcore, ale aj o to, aby sa vytvoril trh so službami, aby sa znásobili užívateľia, pretože by bolo veľmi zlé, aby znovu sme inštalovali e, infraštruktúry, satelit, satelity musíme ich teda dokončiť. To je jedna vec, ktorú by som, na ktorú by som sa chcel spýtať. Máme tu 5 pozorovacích satelitov a potom ako chceme spolupracovať s Američanmi, Japoncami, e, Indmi, ktorí majú ostatné satelity, pretože na e, vážne pozorovanie nestačí 5, ale potrebujeme 30 satelitov a predtým, ako budú všetky inštalované, tak to bude trvať nejaký čas. Čiže tá synergia medzi našimi satelitmi a ostatnými systémami. To treba e, zariadiť. Je tu inštitúcia v Ženeve, ktorá sa o to stará, o tento rozvoj. A znovu chcem zdôrazniť nevyhnutnosť vytvoriť trh so službami a zaangažovať do toho Veoliu, Suez a podobné e, inštitúcie, podobné podniky, ktoré zabezpečia tú, eh, ten bezplatný prístup k informáciám. Ďakujem pekne. Pán podpredseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim zodpovedať otázky kolegov, ktorí vystúpili. Hovorilo sa o veľmi pozitívnom prístupe a ja som hlboko presvedčený o tom, že to, že Európska únia bude poskytovať takéto údaje, ktoré budú overiteľ, overené, overiteľné, budú verifikované a napriek tomu, že sú nasmerované komerčne. Sú to údaje, ktoré budú poskytované obrovskému spektru užívateľov pre regióny, pre štáty a sú to údaje, ktoré budú mať osvedčenie razítko z Európskej únie a budú garantovať, že sú to jasné, prehľadné, prehľadné údaje a nie sú účelovo poopravené Hovorím to ako informatik práve preto, že je vždy veľmi zložité vychádzať z údajov, ktoré majú nejaký zámer. Takýto zber údajov o Zemi, o európskom priestore, ktoré budú mať svoj certifikát a budú jasne nadefinované, sú veľmi dôležité a takmer si dovolujem povedať, že nie je ani možné, aby v tejto chvíli boli vymedzené a vyčíslené oblasti, v ktorých sa tieto údaje budú používať. Ak sa spustí tento systém, tak zo skúseností informatika a na základe pravidel informatik môžem povedať, že začína užiť svojim vlastným životom a až potom sa uvidí, nakoľko budú môcť byť využité komerčne, komerčne a či budeme schopní ísť ďalej a ako. Tento systém považujem za jednu z veľkých možností, kde sa Európska únia môže uberať. A zaznelo tu aj to, že by sme nemali si pripomínať e, zložitú históriu Galilea, ale ja naopak e, by som povedal, že je veľmi dôležité, že máme za sebou takéto poučenie a je veľmi dôležité, aby e, sme na to pamätali a neutopili sa v zložitých administratívnych e, opatreniach, v zložitých diskusiách a to všetko s vedomím veľkej dôležitosti finančných nákladov, pretože ten satelitný zber údajov musí byť pod kontrolou, musia byť financie pod kontrolou a treba opatrenia navrhnúť tak, aby tieto údaje neboli použité inak, ako na tie účely, ktoré sme predpokladali. Ja by som naozaj podporoval myšlienku čo najrychlejšieho zavedenia takýchto údajov, tak aby boli poskytnuté v celom spektre svojich možností a aby mali to razítko z Európskej únie. Ja myslím, že je málo príkladov, iných príkladov, ako by sme mohli lepšie presvedčiť európskych občanov o tom, že Európska únia má zmysel, pretože takýto systém by žiadna z krajín sama nebola schopná vytvoriť, alebo len málo krajín Európskej únie by boli, e, bolo schopných zrealizovať tento projekt e, ako samotné krajiny. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Kolegyň Hall. Pani kolegyňa Hall. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som len krátkosti komentovať veci, ktoré odzneli ohľadom pladieb a toho, či je primerané to, aby sme to zobrali tak, že či teda Európa nemajú za to platiť, alebo aspoň verejné orgány budú mať bezplatný prístup a ostatní budú platiť. Myslím, že je tu uh, veľký význam takýchto programov na pozorovanie Zeme v, e, prípadne krajín v Európe a už sa veľká časť práce urobila napríklad aj v Afrike, pokiaľ ide o pozorovanie lesov, aby sa bojovalo s nelegálnym výrubom. Mali by sme myslieť trošku týmto smerom e, kodáň a záväzky, ktoré sa urobia, pokiaľ ide o to prispôsobovanie, pretože viem si predstaviť, že e, Hm, by sme tu mohli urobiť eh, takúto ponuku, aby sme pomohli krajinám, ktoré trpia klimatickými zmenami, aby sme mohli monitorovať a poskytovať tieto informácie bezplatne a načas. Čiže ja by som bola opatrná, pokiaľ ide o obmedzenie prístupu k týmto dátam Ehm, pretože mohlo by to zohrávať veľmi význačnú úlohu, e, pokiaľ ide o prispôsobenie sa klimatickým zmenám v iných častiach sveta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Daty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr eh, ďakujem vám za túto výmenu názorov, pokiaľ ide o návrh nariadenia k Európskemu programu na pozorovanie Zeme, ktorý eh, prijala eh, komisia, teda schválila komisia. No a ja som bola poverená skupinou EPP tieňovou spravodajkyňou, takže pokiaľ ide o operatívnu efektívnu schopnosť tohto programu, má to byť udržateľný program, spôsob čeliť novým výzvam, či už ide o klimatické zmeny, riadenie prírodných zdrojov, ale tiež pokiaľ ide o bezpečnosť našich občanov. Vidíme to pravidelne, e, hovorí sa o tom v správach napríklad dnes minulý víkend sme si smutne pripomenuli nutnosť anticipovať e, katastrofy prírodného charakteru. Uh, E, videli sme, to, že boli záplavy, e, teda v, v Burme, ktoré sú e, jedným z, na, jedným z najvážnejších záplav za posledné roky. Čiže vidíme tu význam čeliť takýmto výzvam, vytvárať takéto programy, aby sme zabezpečili lepšiu prevenciu pred takýmito rizikami. Implementácia umožní nielen lepšie hodnotenie dopadu, Hovorím napríklad o riadení e, územného plánovania, ale tiež eh, to umožní eh, čeliť výzvam, ktoré sú spojené s, napríklad s odlesňovaním, o tom sa hovorí v Kodani, takisto exponenciálny rast urbanizácie a podobne. Tiež e, tým, že to sprístupníme, a tu sa pridávam e, k pánovi Weberovi, že umožníme pri súkromnému sektoru, aby mal prístup k týmto údajom, to umožní to, že umožní to nárast produktivity, napríklad ropný sektor, uh, sa bude vedieť prispôsobiť e, vo svojich projektoch. Tiež to umožní vytvárať nové služby, e, nové technológie v prípade napríklad nových e, technológií spojených s udržateľným rozvojom. Umožníme podnikom, aby mali prístup k týmto údajom a takto im pomôžeme. Mám otázku, ktorá, sa, ktorá je trochu technická a týka sa diverzity zdrojov financovania, pretože distribuovanie financovania a rozličné zložky, e, financovanie zo 7. rámcového programu na špecifické financovanie. E, niekedy je pre nás e, ťažké pre nás aj pre našich voličov vidieť, ako jednotlivé zložky sú financované. Mohli by sme teda upresniť zdroje tohto financovania. A druhá otázka sa týka riadenia keďže 12. novembra komisia vo svojom oznámení, ktoré sa týkalo tohto programu, chce vytvoriť e, partnerský program, aký bude štatút týchto partnerov. E, budú tam zástupcovia členských krajín, ktorí, pri, ktorí prispievajú do tohto programu svojou infraštruktúrou, ale zdá sa nevyhnutné, aby e, títo partnery boli stabilní, aby sa zabezpečila trvalosť a úspech tohto projektu. Takisto to má význam aj z finančného hľadiska, pretože e, potom bude to financovanie, financovanie jasné, aj to, za, za akých kritérií sa financuje. A potom ešte by som chcela hovoriť o budúcom vývoji tohto programu. Na dobré fungovanie tohto programu musí byť spolupráca medzi komisiou a členskými krajinami dobrá, takže e, zloženie týchto partnerov by bolo dobré poznať ale aj ich štatút. Návrh nariadenia vôbec nehovorí o, tejto rade partnerov. A mohli by ste tiež e, potvrdiť, že vytvorenie tejto rady partnerov je ešte stále aktuálne a akým spôsobom, aká lehota e, bude potrebná na to, aby sa e, táto rada vytvorila. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo. Nikto viac? Nikto viac sa nehlasí? Dobre, takže by som dal slovo naspäť komisii. Pán Weisenberg, máte slovo, zaznelo veľa otázok, možno by ste mohli aspoň niektoré z nich, alebo čo najviac z nich zodpovedať. Inak predpokladám, že ak náhodou na niektoré zareagujete teraz, tak potom zareagujete písomne dodatočne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv zareagujem na otázku, ako vyzerá situácia v rade je, doteraz sme mali 6 rád, ktoré sa týkali e, vesmíru, či už to bol Galileo alebo GMES. Obe, oba tieto programy boli zaradené medzi priority a ministri, ktorí majú na starosti túto agendu, povedali, že je dôležité, aby sme čo najviac investovali do výskumu a vedy, aby sme boli schopní naďalej v priebehu ďalšieho vývoja e, pristúpiť k tej operatívnej fáze. Čo sa týka GMES, konkrétny návrh bol predložený pred niekoľkými dňami na rade, tak ako sa to stalo teraz tu. Takže tie rokovania na rade ešte len začínajú. Ale či už rada, ktorá sa venuje vesmíru alebo konkurencie schopnosti súhlasí s tým, že je potrebné zabezpečiť čo najľahší prístup k údajom. Ministri sú za bezplatný prístup k týmto údajom a na základe našich e, rešerší a na základe dopadovej štúdie to vyzerá tak, že tie tzv. downstream services, ktoré slúžia na aplikáciu, budú um, viac schopné rozvoja, ak budú tieto údaje k dispozícii bezplatne. E, to, čo ste povedali, niektorí zareagovali na hrozbu požiarov. Toto je možné pokryť jedným z, jednou zo služieb GMES. Ehm, a vy ste ju aj v minulosti schválili. Máme tu aj oblasť civilnej ochrany a to je dôležitý kapitál pre GMES. Máme ehm, taký zámer, že sa budeme venovať hlavne pokrytiu nebezpečenstva vznikajúcich požiarov, prípadne povodní. Takže toto sú tie dve prírodné nebezpečenstva, ktoré chceme e, pokryť. E, niektorí sa pýtali, aký bude prístup e, tých, ktorí nie sú v Európskej únie a budú chcieť tieto údaje využívať. Nechceme, aby tieto údaje boli izolované, každý kontinent má nejakú takúto svoju iniciatívu a na globálnej úrovni existuje systém, ktorý sa nazýva GEOS, Global Earth Observation System, a tento systém je vytvorený tak, že zahrňa e, jednotlivé systémy jednotlivých kontinentov, zo, e, zo Spojených štátov, Európania, Japonci prispievajú do tohto spoločného súboru, takže všetky údaje z tejto siete sú bezplatne prístupné pre každého. Takže my sprístupníme naše údaje pre iných a taktiež ostatní sprístupnia svoje údaje pre nás na medzinárodnej úrovni pre svojich medzinárodných partnerov. Otázka oneskorenia, pýtala sa na to pani Krostec. Dlho sme nad tým premýšľali, či máme predložiť tento návrh teraz, alebo či máme počkať až do ďalšieho finančného výhľadu. A rozhodli sme sa nečakať, pretože už teraz niektoré aktivity, ktoré vyplývajú z GMES, a sú prepojené na výskum, by vypadli. A chceme si byť istí, že v kritickej fáze v roku 2011, 2012 až 2013 budeme mať možnosť financovať operačné fázy GMES. Hovorili sme o bridge financing, o takom premostení, tak aby sme dokázali do najbližších rokov zabezpečiť financovanie operatívnych aktivít. Pridaná hodnota Európskej únie, aj tomuto sme sa venovali v hodnotení vplyvu v tej dopadovej štúdie, veľmi sme sa s tým podrobne zaoberali a naozaj, ak Európska únia urobí to, že by nakupovala takéto údaje, samozrejme, že by e, to do určitej miery znižilo náklady, ale je to v každom prípade, ten postup, ktorý sme zvolili, je lepší ako urobiť e, takéto zbieranie údajov 27 krát. Teda ten spoločný projekt je určite lepší. Čo sa Afriky týka, áno, už e, dva roky beží iniciatíva Európskej únie a Africkej únie a GMES by sa použil ako spoločný projekt pre ďalší rozvoj Afriky. Samozrejme, že E, to budú opätovne údaje sprostredkovávané zadarmo. A toto je taký jasný signál, že GMES by mal byť jedným z nástrojov rozvojovej pomoci. Teda pre, nástroj pre rozvojovú pomoc, ale aj pre ochranu e, klímy. Mohli by sme to zaradiť do programu Space and Climate Change a veľmi jasne by sa tým demonstrovalo, že môžeme inak pristupovať k týmto otázkam. A že to tak aj robíme. No a na záver otázka. Rôzne zdroje financovania. Doteraz sme GMES financovali výlučne za pomoci 7. rámcového programu. Výlučne z tohto programu. A niektoré prvky, ako napríklad um, používanie, tá operačná fáza pre satelity, nie je možné, aby sme pokryli z tejto zložky, preto musíme upustiť od financovania z programu, zo 7. rámcového programu a nájsť nejaký iný právny základ na financovanie niektorých týchto zložiek a v najbližších rokoch GMES by malo mať aj iné zdroje financovania. A čo sa týka tohto e, návrhu, 150 miliónov, ktoré treba na to získať, pochádzajú z prevrstvenia v rámci tej položky 1A, to je asi 100 miliónov a tých zvyšných 50 miliónov e, pochádzajú z prevrstvenia v rámci programu e, Vývoj a výskum pre vesmír. Čo sa týka vzťahov medzi členskými štátmi, myslím, že je veľmi dôležité povedať si tu a teraz, že na rozdiel od programu Galileo, program GMES je partnerstvom, a to aj finančným partnerstvom medzi členskými štátmi. Samozrejme, že partnerstvo sa musí odraziť aj v rôznych gremiách, ktoré budeme, ktorým budeme musieť tento návrh v najbližšej dobe predkladať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Myslím, že to bolo veľmi podrobné a je veľmi dôležité, aby sme si sa pozreli aj na tie nuancy. A ja by som teraz dal ešte raz slovo spravodajcovi. Nech sa páči. Pán Guante. Ďakujem pekne. V krátkosti. E, samozrejme, že ja tento projekt vítam, aj keď ten úvod bol taký veľmi stručný. A ja som sa chcel preto sústrediť iba na to najdôležitejšie, Náš rokovací čas je vzácný a preto som nechcel zachádzať do podrobností. Ja som pochopil, čo hovoril pán spravodajca. Budeme sa určite aj s novým spravodajcom tomu podrobne venovať. Je samozrejme, že je dôležité zabezpečiť financovanie takéhoto projektu a ak máme k dispozícii nejaký výskumný program, tak by sme nemali dopustiť, aby nám sa dal prach, ale treba ho používať aby vytvoriť k tomu potrebné predpoklady Neviem celkom, nakoľko sa môžeme púšťať do časového harmonogramu, ale možno by bolo príliš ambiciozne, keby sme počítali s tým, že v novembri, decembri sme mali na stole základný návrh a potom by sme mohli vstúpiť do fázy diskusí. aby som samozrejme bol ochotný, ak kolegyňa a kolegovia ma v tomto podporia, môžeme sa do toho takto pustiť a zistíme, nakoľko sa naše názory odlišujú, nakoľko sú príbuzné, uvidíme. Ďakujem pekne, pán Glante. Zatiaľ nemáme návrh na časový harmonogram, nemáme žiaden časový plán, ale určite aj ja, aj kolegovia budú veľmi vďační, ak sa nám podarí čo najskôr e, posunúť tento projekt o kúsok ďalej, takže ak budete signalizovať, že si tá najbližšia debata, najbližšie kolo diskusí mohlo nastať už túto jeseň, v najbližšom období, samozrejme, že budeme radi. Teraz nejde o kompletnú diskusiu, o niektoré aspekty, ktoré si treba ešte pozrieť, na Glante. Áno, mohli by sme ponúknuť, že by sme niekedy v druhom, treťom týždni októbra mohli mať k tomu prvú rozprávu a to by boli také tie základné veci, ktoré by som potom mohol zohľadniť pri e, ďalšej práci, takže potom niekedy začiatkom decembra by som mohol predložiť ten návrh. Dobre, ďakujem pekne. Tým sme, myslím, vybavili tento bod programu, ak sa nikto k tomu nechce vyjadriť. Nikto viac? Nie? Dobre, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. E, bod 4 na našom programe štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie. Návrh máme pred sebou a myslím, že aj tu môžeme postupovať opätovne tak, že najprv bude hovoriť zástupca komisie a objasní nám samotný predmet tohto návrhu a ja vás poprosím, aby ste sa ujali slova. Pán Ferhoff. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Volám sa Paul Ferhuf a som programový manažer pre Európsky satelitný navigačný program. Je pre mňa potešením, že môžem začať pracovať s výborom ITRE vo, v, jej nov, teda v novom zložení tohto výboru. A predtým, ako poviem niekoľko slov k nášmu návrhu, k tomuto nariadeniu, tak možno, že by bolo dobre, keby sme povedali e, niečo o súčasnej pozícii Galilea a predpokladám, že toto je veľmi zaujímavé pre tento výbor. A teda predtým, ako dostanem nejaké otázky, dovolte mi najskôr povedať niečo teraz hneď. Začnem Agnosom 1. októbra, teda na konci tohto týždňa. Chceme vytvor- mať eh, zmluvu pre fungovanie od 1. oktobra až do konca roku 2014 tohto programu a 1. októbra otvorená služba Agnosu začne teda fungovať. Vieme, že to bude bude tu taká malá tlačová kampaň e, spojená s touto udalosťou. A myslím si, že to je dobre si poznamenať, pretože konečne sme sa dopracovali k tomu, že vieme, ako e, vytvoriť satelitnú navigačnú infraštruktúru v Galileu. Ako viete, Máme e, dve strediská vo vesmíre. Je tu validačná fáza, ktorá prebieha. E, máme tu e, prevádzky vo svete, ktoré sú vybavené satelitmi, budujú sa satelity, teda tie sú dokončené a súčasný cieľ je, aby dva satelity boli vypustené v novembri 2010 na, zač- na ďalšie na začiatku roku 2011, ďalšie dva. Pokiaľ ide o FOC alebo opera- operačná schopnosť Galilea, tak momentálne s pomocou Európskej vesmírnej agentúry e, robíme obstarávanie. E, máme 6 e, pracovných balíkov, e, ktoré budú nakúpené. Ide o systémovú podporu Dva, dve zmluvy sa týkajú grantov na infraštruktúru, zmluva na satelity, na um, ehm, vypušťacie mechanizmy a na operácie. Uh, súčasný stav je taký, že chceme udeliť tri zmluvy k týmto trom pracovným balíkom do tohto roku. To sa týka systémovej podpory, satelitov a možno, že aj tých vypušťacích mechanizmov. Požiadavky na najlepšie ponuky budú prebiehať e, v nasledujúcich týždňoch, takže vidíte, že sme pokročili celkom mm, dosť, ale si musíme uznať, že tieto rokovania boli veľmi komplikované, teda rokovania s, priemyslom, s zástupcami priemyslu. Paralelne pracujeme na návrhoch, e, ktoré predložíme vám a rade e, na začiatku budúceho roka. A tieto sa týkajú toho, ako ďalej implementovať programy po roku 2013. E, súčasný rozpočet stačí až do tohto obdobia a potrebujeme zariadiť financovanie z dlhodobého hľadiska, ako aj riadenie programov z dlhodobého hľadiska na základe našich návrhov. No a nebude to návrh, ktorý sa bude pozerať len na ďalšie finančné obdobie, ale budú tu aj návrhy, ktoré sa pozerajú dopredu na to, ako robiť e, obstarávanie, e, ako robiť tú operatívnu bázu, ako udržiavať systémy e, v, tej najbližšej, v tých najbližších desaťročiach. Máme tu návrh, ktorý je teraz pred vami Možno si spomínate, že GSA mm, alebo naša agentúra bola vytvorená radou v júli 2004 a v tom čase mm, Galileo len začal, začali sa tendre na, eh, na prvé EPP eh, eh, e zmluvy. PPP zmluvy, pardon. Uh, tieto e, zmluvy mali byť nástrojom na vytvorenie systémov a GSA malo dozorovať implementáciu programov. Vzhľadom na to, že na konci roku 2006 e, komisia dospela k návoru, že PPP nefunguje, Eh, počas roku 2007 sa prišlo s návrhom na úplné presmerovanie programu. Úloha GSA sa musela teda celkom jednoznačne revidovať eh, v súlade s novou realitou. V roku 2008 Rada a parlament sa dohodli na nariadení 683, eh, čo v podstate v v rámci celého mechanizmu uh, vytvára uh, celý rámec pre fungovanie uh, tohto programu na ročnej báze. Formálne prispôsobenia sa týmto úlohám GSA, toto je obsiahnuté v nariadení 1321. Tu sa má zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo plne v súlade s novou realitou tohto programu. Čiže to, čo máte pred sebou, je návrh, ktorý E, vlastne ošetruje toto celé. Je to zosúladenie nariadenia 1321 zo smernicou 683, takže aké sú hlavné úlohy e, tejto agentúry GSA? mení a narastá tu, tu úloha komisie v rámci pôsobenia agentúry, aby sa zabezpečilo, že agentúra v, pri výkone svojich úloh rešpektuje e, všetky potrebné nariadenia, vytvára sa rámec, v rámci ktorého e, je agentúra zodpovedná za bezpečnostné akreditácie A hlavné črty návrhu sú tie, že sa tu obmedzujú úlohy agentúry v súlade 683. Je tu teda posun zodpovednosti na komisiu, e, čo sa v podstate už deje. Navrhli sme rozličné mená pre agentúru, pretože máme pocit, že toto tiež e, sa musí revidovať, aby sme sa prispôsobili novej úlohe agentúry rozličné riadenie programov. Ako som povedal, komisia je teraz programovým manažerom programov a očakáva sa, že vydá usmernenia pre GSA. A máme pocit, že potrebujeme mať e, rozhodujúce hlasovanie alebo hlas v agentúre, aby sme zabezpečili, že programy vrátane tí, ktoré sú založené na práce agentúry, že tieto programy budú e, zrealizované na časť. Takže máme 50 hlasov komisie v rade a výkonný riaditeľ agentúry e, vykonáva svoje úlohy v súlade s usmerneniami komisie a teda preto už nie je úplne nezávislý. Tiež sme navrhli účasť pozorovateľov zo strany zástupcov parlamentov na teda stretnutí riadiacich, na stretnutiach riadiacej rady a táto riadiaca rada bude mať e, zvýšenú úlohu vo fungovaní agentúry preto, aby táto agentúra e, korektne robila svoje úlohy. Pokiaľ ide o bezpečnostné akreditácie, musím povedať, že toto je veľmi komplexná vec vo verejných projektoch, ako je Galileo, tak tam bezpečnostné akreditácie sú vecou alebo otázkou. Už zo skúseností vychádzame že ide o národné tradície, históriu, ale takýto druh komunitárnych projektov si vyžaduje aj tento aspekt. Sú tu ešte, mm, myslím, že to je dôležité povedať, e, je tu len hrstka expertov v spoločenstve v členských krajinách, ktorí chápu úlohu e, tejto agentúry a chápu mm, teda dôležitosť tejto veci. Akreditácia je úlohou, eh, ktorá si vyžaduje eh, zabezpečenie toho, že systém vyžadu, eh, vyhovuje všetkých, všetkým potrebným kritériám, že je v súlade s týmito kritériami, že neprináša so sebou žiadne bezpečnostné riziká. Samozrejme, bezpečnostné riziká musia byť e, vlastne dané e, do rovnováhy s inými aspektami programov. Musí tu byť teda dosiahnutá rovnováha, aby sa táto práca mohla zrealizovať. Náš návrh vychádza zo štyroch princípov a síce, že úlohy sa vykonávajú kolektívne, a že sú tam zaangažovaní všetci bezpečnostní experti. Toto sa robí preto, lebo rozhodnutia jednotlivých členských krajín, pokiaľ ide o akreditáciu a inštaláciu Galilea alebo e, výrobnej prevádzky v danom členskom štáte, že toto by mohlo mať dopad na bezpečnosť všetkých členských štátov. Čiže je tu kolektívna zodpovednosť a tá je dôležitá. Ďalší princíp e, je tu neustály monitorovací proces, e, kde manažment, e, riadenie týchto procesov, agentúra tu zohráva dôležitú koordinačnú úlohu. Tretí princíp, akreditačné činnosti sú zverené profesionálnym subjektom a rozhodnutie o akreditácii sa, pri, sa príjmajú nezávisle od komisie a od entit, ktoré sú zodpovedné za implementáciu programov a za e, prevádzku systémov. Pre akreditácie preto navrhujeme, aby tu bol tretí pilier v rámci GSA, teda e, výkonný riaditeľ, predstavenstvo. My sme navrhli, aby tu bol ešte e, bezpečnostný akreditačný výbor, ktorý príjma bezpečnostné akreditačné rozhodnutia na základe poradenstva expertov. Aby som to zhrnul, tento návrh a dôležitosť pre parlament spočíva predovšetkým v tom, že návrh e, zefektívňuje rozhodnutia, ktoré sa príjmajú v sateličných navigačných programoch. Zabezpečuje sa tu plný súlad medzi rozličnými um, riadiacimi nástrojmi, ktoré e, sa implementujú. Vytvára sa tu priestor pre zvýšenú úlohu parlamentu Článok 156 e, zmluvy je právnym základom a navrhujeme tu parlamentu, aby e, tu malo pozorovací štatút v, v predstavenstve. Návrh berie do úvahy riziká, ktoré parlament e, vyjadril, obavy, ktoré parlament vyjadril, pokiaľ ide o fungovanie agentúry. Je tu hlasovací štatút pre komisiu Mm, plný súlad, e, je tu zodpovednosť komisie a návrh rešpektuje aj e, rozpočtové obmedzenia. E, počítame len s navýšením personálu agentúry v oblastiach, kde je zvýšená zodpovednosť komisie v oblasti bezpečnosti. Takisto to bude monitorovacie centrum. Uh, Eh, pán predseda, boli by sme veľmi rádi, ak by to bolo možné pre parlament a radu, aby eh, v minulosti sa to teda už, už urobilo, aby sa tu v operatívnom programe, ako je tento, aby sme tu mali nástroj, ktorý bude jasný a koherentný čo najskôr. A sme pripravení vám a spravodajcovi v tejto práci pomôcť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prezentáciu. Najprv by som sa chcela obrátiť na pánu, pána spravodajcu, pána Tošenovského. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Som veľmi rád a je pre mňa podstou, že môžem ako nový člen parlamentu byť aj v úlohe spravodajcu pre oblasť, ktorá je pre mňa dosť blízka aj profesíne, pretože ja som sa venoval matematike, som matematik informatik a moja profesia má k tomu tiež dosť blízko. K tomu projektu už prebehlo veľa diskusí. Projekt Galileo bol jeden z vrcholových projektov Európskej únie a som presvedčený, že je potrebné tomuto projektu čo najviac pomôcť. Som veľmi rád, že komisia sa uberá smerom k vyjasneniu a smerom k jednoznačným rozhodovacím procesom, ktoré sú zložité. A už pri projekte, ako je Galileo, nielen technická a finančná stránka je komplikovaná, ale aj bezpečnostná stránka je zložitá a som rád, že sa situácia posunula zasa o kus ďalej. Viem, že diskusia okolo projektu Galilea bola veľmi zložitá. Aj e, myšlienka PPP projektov nebola jednoznačne priateľná, jednoduchá ani pre Európsky parlament, ale som presvedčený, že je potrebné aby sme napomohli tomu, aby Galileo nabral plné obrátky. Ten návrh, ako už bolo povedané, je veľmi technický, tak aby sa zadefinovali jasné zodpovednosti na strane komisie. A tá diskusia určite nebude jednoduchá, ale ja som presvedčený, že je to správny smer, ktorým sa uberáme, aj keď možno bude potrebné do budúcnosti povedať, ako bude Galileo finančne, majetkovo, prevádzkovo fungovať aj o niekoľko rokov. Ten návrh považujem za veľmi rozumný, pretože definuje zodpovednosť a umožňuje ja tomu verím, umožňuje lepšiu kontrolu aj z hľadiska Európskeho parlamentu, tak aby bolo možné mať dohľad na finančné toky. Tá diskusia pre mňa tu na výbore ITRE e, bude veľmi dôležitá. Ja sa budem maximálne snažiť, aby správa čo najviac odrážala diskusiu tu ale aj v spolupráci s tieňovými správodajcami a už teraz sa na tú spoluprácu teším. Verím, že základ, ktorý je položený, je veľmi dobrým základom, aj keď pre mňa vznikajú niektoré otázniky, možno príliš silné postavenie človeka vo výboru a tým pádom veľké požiadavky, ktoré sa na jeho profesijnú spôsobilosť skladu, pretože vplyv alebo sila vplyvu bude určite vstúpať a bude dôležité, ako bude komisia pristupovať k riadeniu celého tohto projektu. Ako, ako som už povedal, ako nový člen parlamentu a predstaviteľ novej frakcie ISR chcem maximálne pomôcť, aby sme čo najviac pomohli tomuto projektu a aby sme v rámci otvorenej diskusie vyriešili také zložité veci, ako je financovanie, mm, financovanie, akreditácia systému a aby projekt Galileo bol naozaj reprezentatívnym projektom a ukážkou schopností Európskej únie. Ďakujem a teším sa na spoluprácu s vami všetkými a verím, že sa nám podarí maximálne skrátiť čas, ktorý bude potrebný na prejednanie týchto zložitých mechanizmov. A ja sa ako nový člen ešte stále sám učím. Ďakujem pekne. Ďakujem za toto prvotné stanovisko. Doteraz sa prihlásila pani kolegyňa Týkau. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za prezentáciu, ale mám aj otázku na zástupcu komisie. E, dokument, ktorý nám komisia predložila, poukazuje na určitý rozdiel medzi otázkou zabezpečenia, bezpečnosti, akreditácie, akreditácie na dostatočnú bezpečnosť a otázkou tých aktivít, ktoré dohľaduje komisia podľa 683. A správa všetkých bezpečnostných aspektov, vyzerá to tak, zostáva v rukách komisie. Na druhej strane predseda rady a zástupca komisie pre tento orgán eh, vo svojej prezentácii načetol, ako by to malo fungovať, takže ja by som poprosila, aby na to zareagoval. Ďakujem pekne. Zdá sa, že momentálne sa nikto ďalší nehlási, takže poprosím komisiu. A aby mohla komisia zodpovedať na túto jednotku a pr- e, jednu otázku, ale zdá sa, že predsa len sa hlásia ďalší. Takže najprv odpoveď na položenú otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, otázka bezpečnosti. Ten výbor, ktorý sa má zriadiť, je v zásade výborom členských štátov. Je to teda personál členských štátov, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou a komisia podľa nášho návrhu má byť nehlasujúcim členom tohto výboru. Samozrejme, že rozhodnutia o bezpečnostnej akreditácii sú mimoriadne dôležité v prípade programov typu Galileo. Uvediem príklad, tento výbor bude dávať povolenia na fungovanie a budú to robiť na základe overenia, že boli prijaté potrebné opatrenia a to v súlade s bezpečnostnými požiadavkami. pokiaľ ide o výrobu jednotlivých zariadení, pokiaľ ide o bezpečnosť na tých zariadeniach. Teda len keď budú presvedčené o tom, že to bezpečnosť je vyhovujúca a na základe týchto povolení, týchto autorizácií bude možné potom začať činnosť. Samozrejme, že my budeme tomuto výboru poskytovať všetky informácie, ktoré bude potrebovať na rozhodnutia o autorizácii a pokiaľ vzniknú nejaké nové skutočnosti, napríklad keby nejaký um, autorizačný postup bol príliš dlhý a mohol by teda viesť zvýšeným nákladom, tak budeme môcť na to poukázať. A my momentálne diskutujeme v rade o tomto návrhu, teda ako budeme postupovať v takýchto jednotlivých výnimočných prípadoch a ja som si istý, že aj váš výbor sa týmito otázkami bude v budúcnosti zaoberať. Pokiaľ ide o interakciu všetkých zúčastnených, táto interakcia je mimoriadne dôležitá, musí to byť veľmi úzka, koordinovaná spolupráca, ale zároveň musí byť rozdelenie úloh veľmi jasné, veľmi jednoznačné na to, aby ten program mohol čo možno najrychlejšie napredovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Paul. Ďakujem. Dovolte mi, aby som zareagovala na to, čo odznelo z úst komisie na konci, teda, že tá interakcia všetkých zainteresovaných je mimoriadne dôležitá vzhľadom na veľmi nabitý časový harmonogram. Moja otázka znie, mohla by sa komisia nejako vyjadriť k tomu, že členské štáty, niektoré členské štáty možno nevnímajú tento projekt tak ako komisia a Európsky parlament, že ho vnímajú odlišne? Niektoré členské štáty vraj nie sú veľmi nadšené tým, že parlament bude mať úlohu pozorovateľa v novej agentúre. A ďalšia otázka. Zdá sa, že je tu voľná opozície, pokiaľ ide o úlohu komisie, teda že by komisia mala mať úlohu, že by mala mať 50 hlasov tak ako to je v súčasnom návrhu. Takže moja otázka znie, či komisia vníma nejaké ťažkosti v súvislosti s tým, že členské štáty majú naďalej pocit, že ide o medzivládny projekt ako Európska agentúra pre vesmír. Hoci myslím, že komisia to vníma skôr ako projekt spoločenstva. Takže poprosím komisiu, aby sa vyjadila k tomu, ako reagovať na tieto názorové rozdiely, ktoré možno brzdia rýchly pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ďakujem pekne, pán predseda. Nadviažem na to, čo povedala moja kolegyňa Hall. Myslím, že táto história Galilea si vyžaduje objasnenie viac ako 3 miliardy eur e, pre Galileo. Nevieme, komu Galileo patrí. Máme tu konzorcium súkromných podnikov, potom tu bol orgán, teraz agentúra. Ja som bol spravodajcou pre rok 2007. Galileo nie je ani v účtoch spoločenstva 2007. Dúfam, že tam bude v konsolidovanom účtovníctve roku 2008. To treba objasniť, čo teda Galileo e, bude, čo sa, čo sa z neho stane. A pokiaľ ide o správnu radu, keď čítame tento dokument, tak tu máme štruktúru, medzivládnu štruktúru, a ak mm, komisia, ako to urobila v minulosti, bude pokračovať, že sa bude správať ako generálny sekretariat rady, tak komisia má polovicu hlasov, e, členské štáty druhu a my sme pozorovatelia. Takže všetci predstavitelia parlamentu, my sme tu preto, aby sme e, garantovali komunitárne projekty, ale nemáme, povedal by som, úlohu v tejto správnej rade. K tomu doplním, že je tu veľký otazník spojený s týmito agentúrami, ktoré vytvárame. E, vytvorili sme množstvo týchto agentúr, táto je dôležitá a ja na záver by som chcel to ukončiť tým, že komisia musí dať parlamentu garanciu, že budeme mať e, možnosť náhľadu na fungovanie túto agentúru. Ja som súčasťou výboru pre rozpočtovú kontrolu, pretože e, tu musí byť odsek o rozpočtovej kontrole spojenom s fungovaním tejto agentúry, pretože inak tu budeme mať veľký problém kontrolovať agentúru a ďalšie agentúry. Čiže toto sa musí objasniť v diskusiách, ktoré budeme mať. Ďakujem pekne. Pán kolega Henen. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, to najmenej, čo môžem povedať v nadväznosti na mojich predrečníkov, je to, že tu, si, tu sa žiada objasnenie. Tu je veľké oneskorenie v súvislosti s Galileom. Pokiaľ ide o nezávislosť ekonomickú, hospodársku a vojenskú spoločenstva od USA, e, tu je treba jasne povedať, že tu boli politické dôvody, vôľa niektorých členských e, štátov zostať v područí USA, tu boli ideologické a ekonomické dôvody, ktoré umožni, umožnili súkromnému sektoru viesť tento program. Musíme teda konštatovať, že ako pri všetkých veľkých programoch, ktoré sú vo všeobecnom záujme, tu sa ukázalo, že súkromný sektor nie je schopný riadiť programy ako Galileo. Komisia, aby to zachránila, sa rozhodla, že rozdelí straty a toto riešenie je preferovateľné. My by sme si teraz želali, a my ako členovia parlamentu, aby sme sa vyhli privatizáciu ziskov, ktoré Galileo prinesie a trváme na tom, že v rámci e, prideľovania tej kontroly, tak tu musí E, prevládať záujem e, spoločenstva. Sú to európske podniky, ktoré musia mať prioritu, pokiaľ ide o zisky z investícií. Musíme takto vytvárať vysokokvalitné e, pracovné miesta. Galileo musí byť silným vektorom emancipácie únie e, v súvislosti alebo v súvislosti s NATO a s USA. Ganz herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Pán Zúza. Ďakujem pekne, pán predseda. Len niekoľko slov, aby som vyjadril aj moje stanovisko. Veľmi pozorne som si počul e, tých, ktorí sa vyjadrovali k projektu a na základe toho, čo som počul, môžem konštatovať, že som veľmi rád, že zaznelo práve to, čo zaznelo. Napriek tomu mám ešte určité obavy a síce, že celá táto vec vyzerá veľmi byrokraticky a veľmi komplikovane a akákoľvek snaha, ktorú sa pokúsime, celá správa, celá administratíva takýchto projektov je veľmi komplikovaná a keby sme sa pokúsili čokoľvek zjednodušiť, bol by som tomu veľmi rád. štruktúry, o ktorých sa hovorilo, sú veľmi komplikované, veľmi byrokratické. A preto je moje stanovisko také, že som síce za tento projekt, ale za toho predpokladu, že celá organizácia, celé všetky tie štruktúry sa budú ponímať čo najjednoduchšie. A ako už bolo povedané, bol by som rád, keby v správe týchto organizácií malo svoje zastúpenie mal aj e, Európsky parlament, pretože toto je veľmi dôležitá vec a potrebujeme byť aj my rovnoprávnym spoluhráčom. Ďakujem pekne. Komisia, chcete sa vy ešte raz k tomu vyjadriť? Máte nejaké doplňujúce vyjadrenie? Ak áno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým za to, čo ste povedali. Dovolte mi teda v stručnosti reagovať. Máte pravdu, že v rade momentálne členské štáty nie sú za to, aby Európsky parlament mal kreslo v správnej rade agentúry. Myslím, že je potrebné, aby parlament a rada sa tomu venovali bilaterálne. Myslím, že komisia sa k tomu nemá veľmi čo vyjadrovať, takže to nechcem komentovať. Pokiaľ ide o úlohu komisie, Momentálne v rade prebieha diskusia o tom, akú by mala mať komisia právomoc, pokiaľ ide o hlasovanie v správnej rade GSA. My sme prijali veľmi e, jednoduchý prístup, keďže máme zodpovednosť. Je samozrejme potrebné, aby sme mali rozhodujúci vplyv v správnej rade tak, aby GSA fungovala tak, ako má, teda v plnom súhľade s programom a to aj z časového, aj z obsahového hľadiska. Ak takýto vplyv nebudeme mať v správnej rade, tak bude pre komisiu veľmi zložité potenciálne dotiahnuť ten projekt do konca s dodržaním rozpočtu a časového harmonogramu. Samozrejme, že potom nemôžeme prevziať odpovednosť za prácu GSA a za dopady, za dôsledky. Ja si myslím, členské štáty um, uznávajú dôležitosť tejto agentúry, chcú sa podielať na tom programe, ale nie sú zatiaľ veľmi pripravené prevziať svoj diel zodpovednosti. Takže my tvrdíme, že ak je niekto odpovedný za ten program, je to práve komisia, a preto komisia musí mať v rukách potrebné nástroje na realizáciu tej zodpovednosti. Takže v rade momentálne prebiehajú diskusie o tom, čo znamená rozhodujúci vplyv a čo je pre nás potrebné na to, aby sme tento vplyv mohli vykonávať. A zrejme aj tu s vami prebehnú podobné diskusie Vypočujeme si teda vaše názory na to, čo podľa vás je tento rozhodujúci vplyv. Pokiaľ ide o administratívu, pokiaľ ide o tú správnu štruktúru, Dovolím si nesúhlasiť s tým, čo tu odznelo o tom, že tá štruktúra je komplikovaná. Ona bývala komplikovaná, ale momentálna štruktúra je podľa mňa relatívne jednoduchá. Je tu bežná inštitucionálna štruktúra, pokiaľ ide o rozhodnutia o takýchto programoch, teda Rada, Parlament v súhre s komisiou, pokiaľ ide o operatívne odpovednosti v oblasti skutočného výkonu toto leží priamo plne v rukách komisie s jednou jedinou výnimkou, ktorú predstavuje akreditácia. Akreditácia prebieha e, za každým nezávisle od implementácie programov. Keď sa spýtate členských štátov, vlády vám to potvrdia, takže nemáme žiadne problémy s touto oblasťou. Členské štáty eh, sú v plnej miere zakomponované, ide o ich bezpečnostné služby, ktoré budú sa podielať na akreditácii programov, ktoré budú vykonávané na území jednotlivých členských štátov. Takže z toho dôvodu si myslíme, že to zriadenie, tá štruktúra je náležitá. Potrebujeme takúto nezávislú akreditáciu a na to potrebujeme GSA. GSA okrem toho bude teda riadiť, prevádzkovať bezpečnostné centrum. Toto je veľmi dôležitá vec. Bude tam priame prepojenie s členskými štátmi, pokiaľ ide o možné rizika pre systém, pokiaľ ide o rizika pre bezpečnostnú situáciu. A my si myslíme, že takáto reakcia s členskými štátmi je nevyhnutná. Z komunitárneho hľadiska musíme zabezpečiť, aby GSA bolo vybavená ako personálom, tak aj ďalšími zdravými, aby mohla svoje úlohy vykonávať. Nedokážem si predstaviť, že by takáto infraštruktúra mohla fungovať bez zabezpečenia bezpečnosti v celom systéme. There was a question as to... tu otázka týkajúce sa toho, komu patrí EGNOS a Galileo. Ja si myslím, že odpoveď je jasná. Programy sú programami spoločenstva a aktíva budú v rozpočte spoločenstva. Takže Európska únia má určité infraštruktúry, určité budovy, ktoré sú na zozname aktív a EGNOS a Galileo tiež budú v rozpočte spoločenstva. Toto je naozaj veľká zmena pre rozpočet spoločenstva, zatiaľ je tam málo eh, takéhoto druhu aktív, takže eh, budeme sa musieť postarať o to, aby celé toto prevzatie, celé toto riadenie prebiehalo náležite. Ale Európsky program satelitnej navigácie je vlastníctvom Európskeho spoločenstva, čo skoro teda Európskej únie. Teda tá je vlastníkom celého systému. Uh, pán predseda, mám pocit, že som už, či už priamo alebo nepriamo reagoval na všetky otázky, ktoré tu odzneli a teším sa na diskusie s uh, vašim výborom o tomto návrhu v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Takže dávam slovo ešte raz pánovi spravodajcovi, pánovi Tošenovskému. Máte ešte niečo na doplnenie? Ja myslím, že zaznelo. Myslím, že zaznelo mnoho pripomienok ktoré ešte budú musieť byť v priebehu ďalšieho jednania výboru zodpovedané. A na teraz by som už nerozširoval túto diskusiu. Myslím si, že všetky dôležité hlavné pripomienky už zazneli a samozrejme, že budú musieť byť v správe zohľadnené. Takže zohľadním, čo zaznelo tu na výbore. Ďakujem. A ďakujem pekne aj komisii za jej prístup, za to, ako sa snaží tento zložitý problém riešiť. Ďakujem. Dobre, tak aj ja veľmi pekne ďakujem. Tým sme vybavili štvrtý bod nášho programu. Ďalšie veci sa vyjasnia v priebehu ďalších e, rokovaní a myslím, že táto téma Galileo bude ešte dlho rezonovať. Niektorí kolegovia už povedali svoje pripomienky a niektorí sa pýtali, kedy by sme mohli o tom hovoriť, nejaká zásadná diskusia, keď budeme mať nejaký konkrétny dátum, myslím, že by bolo zmysluplné sa o tom ešte porozprávať. Možno práve teraz, keď ešte nemáme toľko veľa návrhov na stole, by sme mohli využiť ten čas a uh, mohli by sme požiadať sekretariat, aby sa pozrel na nejaký vhodný termín a to by nám umožnilo podrobne sa informovať o celom tomto projekte. Dobre, myslím, že tým sme na dnes vyčerpali náš program. To je veľmi potešujúce. Ja sa poďakujem všetkým za veľmi disciplinovanú diskusiu a myslím, že ak by sa nám to podarilo, mohli by sme teraz prizvať koordinátorov a mohli by sme už teraz urobiť zasadnutie koordinátorov, ak nikto nenamieta, ale dáme si malú prestávku 5 minút a vyjasníme si, či je to možné.